konci holokaustu teraz vidíme nárast antisemitizmu. Medzinárodná aliancia pre holokaust, eh, ktorá eh, realizuje veci na poli boja proti antisemitizmu a ktorá sa zaoberala teda tým aj parlament roku 2017 a schválil v tejto súvislosti uznesenie. Je treba si to pripomenúť a treba zabrať akékoľvek diskriminácii akýchkoľvek menšín. Eh, presadzovanie základnej charty EÚ patrí do stredobodu tej našej politiky, pretože dobrá spoločnosť spočíva len na dobre chránených menšinách. Pani Helga Stevens, bardzo. Ďakujem pekne, pani Stevens. Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne a kolegovia, e, napriek správnej kritike násilia proti ženám e, spoločenstvu LGBTIQ e, novinári tieto záležitosti um, neprinášajú. A napriek tomu sú to témy dôležité a je veľmi dôležité, aby sme takýmto spôsobom tiež podporili právny štát v Európe. A ehm, nedostatočne sa napríklad rozlišuje ilegálna a legálna migrácia, takisto sa e, migrácia alebo teda e, migračné opatrenia vítajú ako opatrenia, e, ktoré E, migráciu riešia, ale tieto pravidlá EÚ nám neumožňujú napríklad zaviesť striktnú politiku migrácie a e, toto uznesenie je ako si zmesou rôznych tém. My e, sa my, my hodnotíme starú záležitosť na základe toho, čo sme vždy robili a to teda budeme robiť aj ďalej. A táto um, správa navyše vôbec nehovorí o politických väzňoch v Španielsku. Takže ja chcem len povedať, je to hamba. Ďakujem pekne, Natalie Grisbeck. Koleg. Ďakujem. Rok 2017 bol rokom zlým pre základné práva, hlavne pre slobodu prejavu. Veľmi často, pričasto sme aj tu prešli tichom spomienku pre tých, ktorí položili ako novinári za svoju prácu život. Mm, oni častokrát e, boli zavraždení, pretože príliš e, sa zameriavali na mm, prípady korupcie, daňových únikov a tak ďalej. Neviem, či sme sa poučili z týchto ohrození slobody prejavu a slobody e, poskytovať informácie. E, je tu taká retorika proti médiám a sú tu stále zastrašovania a agresie voči novinárom a treba si spomenúť na Bomarše, že musí byť možné aj kritizovať, pretože inak nedáva zmysel ospevovať. Takže ja vítam túto správu, pretože naozaj sa toho veľa stalo v roku 2017 v prípade základných práv. Ďakujem. Ďakujem bardzo i pani Ter Reint. Ďakujem pekne, pán, pani Reintke. Ďakujem pekne, pán predseda. Drahé kolegyne, kolegovia, poobhľadníme sa po Európe. Všade ľudia idú do ulic, majú v rukách vlajky EÚ, či v Bukurešti, či vo Varšave, či vo Viedni, v Berlíne a mávajú týmito vlajkami EÚ, pretože nám chcú dať vedieť, že právny štát a základné práva sú vystavené útokom v mnohých členských štátoch EÚ a chcú z našej strany vidieť konkrétne kroky. Článok 7 sa ukázal byť dôležitým silným nástrojom, ale zároveň z pohľadu implementácie veľmi ťažkopádne a neprakticky v istých situáciách. Preto potrebujeme dodatočné nástroje, aby sme dokázali zabezpečiť dodržiavanie právneho štátu a základných e, práv našich občanov. Napríklad skupina expertov, ktorá bude neustále sledovať vývoj, pokiaľ ide o situáciu na poli e, právneho štátu. Takisto neustále diskusie ohľadom toho, ak sú nejaké porušenia, tak mať sankčné mechanizmy, aby sme s tým vedeli niečo spraviť. Európsky parlament je jedine priamo volený právom volená inštitúcia, zastupujúca európskych občanov a boj za základné práva a právny štát musí byť e, základnou premisou e, tejto snemovne. A toto nie je otázka nejaká stranická príslušnosti k stranám, je to otázka demokracie a európskej jednotnosti z pohľadu na všetkých. Urobme to preto spolu. Ďakujem pekne. Ďakujem bardzo, je prožba formuje blue card. Ďakujem pekne, je tu žiadosť na modrú kartu pani Grapiny, ale do piatej to musíme uzavrieť, túto rozpravu. Takže nedám teraz priestor na modrú kartu, vraví pán predseda. A teraz Bill Zaoštendili sme vôbec tego trochu času, vôbec tego... Zdá sa, že sme ušetrili istý čas, takže pán Marušík. Áno, ďakujem. V skutku základné práva ako prirodzené práva, rodinné práva sú tri. Právo na život, slobodu a majetok. Chcem ešte upozorniť na jednu skutočnosť, jednu drobnosť. To je veľmi dôležité a síce právo na majetok. To, čo zarobíte, je vašim majetkom. Ľudia majú prirodzené, vrodené, inherentné práva, aby mohli narábať, nakladať s plodmi svojej práce tento prvok majetku vo forme príjmu je porušovaný a zamestnávateľia si myslia, že to môžu robiť. Je to bežná prax, že dochádza k konfiškovaniu majetku formou daní. To je nemorálne, mali by sme proti tomu bojovať, avšak je to predmetom právnej ochrany, je to právne chránené. Je tam aj pragmatický rozmer tejto záležitosti a síce ľudí trestajú za to, že robia dobré skutky, a ľudí platia za veci, ktoré nie sú užitočné. To poškodzuje usilovnú prácu, tvrdú prácu a produktivitu Európy. EÚ nezanikne, pretože je to parazit, ale ten organizmus, na ktorom parazituje, tomu sa veľmi nedarí. Narábajme s týmito právami vhodným spôsobom. Ďakujem pekne. Pán Fontulis, ďakujem pekne táto správa nad rámec tých popisov je pomerne nebezpečná a prečítam vám teraz, čo mám na mysli, aby došlo k zabraneniu akékoľvek erózie na poli právneho štátu, základy právneho štátu, základov právneho štátu. Kto to má ale rozhodnúť? Ja verím a dúfam, že spravodajca sa nedomieva, že inštitúcie, respektíve mimovládky, majú takú moc rozhodnúť o tom, Veľa sa hovorí o nelegálnych migrantoch, o menšinách. Povedzme to jasne, jednoznačne. Migrácia nie je ľudským právom, takže krajiny môžu rozhodnúť, kto môže prechádzať ich hranicami. A akákoľvek pozitívna diskriminácia to je niečo, čo vôbec nepodporujem. Všetci občania by mali mať rovnaké práva a povinnosti. Nič viac, nič menej. A na záver by som vám chcel pripomenúť, že došlo k toľkým útokom, tisíckam útokov, a ako otec chlapca, e, e, na ktorého spáchali atentát e, lavicovi radikáli, mali by sme hovoriť aj za, týchto, za tieto obete. Ich chcem, ja chcem teda pochváliť, a väčšinou teda chválim spravodajcov za ich prácu, teraz to nemôžem spraviť, vraví pán Zver, pretože tu ide o trávanie tých ľudských práv, Tie základné ľudské práva sú vylúčené v tejto správe a z nelegálnej migrácie sa nejakým spôsobom produkujú a umelo vyrábajú základné ľudské práva. Budí to dojem, ako keby Európska únia bola priestorom násilia na ženách, na migrantoch, priestorom diskriminácia a tak ďalej. To nie je spravodlivé voči EÚ, pretože EÚ je priestorom slobody, rovnosti s najvyššou kvalitou života, kde ľudská dôstojnosť je cenená a je dobre zabezpečená. Prečo ste sa ale pri vypracovaní tejto správy neobrátili viac na kolegov? Prečo ste sa viac, viac to nekonzultovali? Prečo ste nedosiahli väčší kompromis? Tam sa treba v týchto veciach viac zhodnúť. Táto správa je asymetrická, neobjektívna, rozdrobená, preto nemôžem podporiť. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Jozef Weidenholzer. E, ročná správa o situácii v oblasti ľudských práv v Európskej únii je ešte stále takým highlightom pre výbor LIBE. Charta základných práv je pre nás e, tým, tým stredobodom a treba vedieť, či sú základné práva dodržiavané a ako vyzerá situácia v jednotlivých členských štátoch a ako sa to v časovom postupe vyvíja. Pán spravodajca sa rozhodol, že bude systematickejšie pristupovať k zodpovedaniu týchto otázok. E, jemu sa to podarilo, takže gratulujem. Pokiaľ ide o úlohu agentúry pre ľudské práva, jej know-how a skúsenosti mali byť intenzívnejšie využívané, nielen pokiaľ ide o vypracovanie tej správy, výročnej správy o ľudských právach, je to grémium expertov, a môže pomôcť aj pri vypracovaní legislatívnych návrhov. E, my ako skupina politická to radi podporíme a bolo by dobré v tejto súvislosti, aby aj na vlastný poput mohla byť aktívna táto agentúra. To si ale vyžaduje dostatočné personálne a finančné zabezpečenie. Ďakujem vám. Teraz e, pani poslankyňa Monika Makovej. diktatúra v Azerbajčane. Novinári tam riskujú svoj život a ich slobodu na to, aby mohli písať. E, pán Husemov bol odsudený na dva roky väzenia za ohováranie v marci 2017 a to potom, ako zverejnil fotky luxusných e, e, bytov politických elít je vo väzení spolu s inými e, väzňami svedomia. V roku 2018 policia v Azerbajdžane ho obvinila z iných e, e, skutkov, či už skutočných alebo vymyslených. Prešetruje sa jeho prípad, bol presunutý do iného väzenia a teraz drží hladovku. Ja preto apelujem na pani Mogheriniovú, aby rozhodne vystúpila tak, ako to spravila už pri prvom zatknutí tohto občana Azerbajdžanu. Jeho život e, nemôže byť e, men, výmenou mincov. Pani Intvel teraz. Yes, thank you, chair. I think, uh... Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ja si myslím, že niektoré z vystúpení v tejto rozprave ukazujú veľmi jasne jednu vec a to, že je táto debata veľmi dôležitá a že musíme investovať do Európskej únie ako spoločenstva hodnôt o mnoho viac. A ja som práve počul, ako tu kolegovia z EPP hovoria, že prečo nepristúpime na nejaký väčší kompromis. Lebo v ľudských právach nerobíme kompromisy, v základných princípoch nerobíme kompromisy a e, rovnosť je takýto základný princíp. A vy hovoríte, áno, ale tak e, v Európskej únii je predsa v poriadku, tu žiadne násilie na ženách nie je, ale spýtajte sa žien, koľko žien sa stretáva s, so zastrašovaním a obťažovaním v každodennom živote. A ukazuje e, to tiež, že musíme chrániť práva komunity LGBTI a moja krajina nedávno vyskúmala, že viac ako 200 kresťanských duchovných e, sa podpísal po tzv. nešvilskú deklaráciu, ktorá je trans e, a homofóbna. A ja by som chcela vedieť, koľký z vás e, túto deklaráciu v princípe tiež podporujú. Takže ja podporujem túto správu, vrátane úvodného ustanovenia 7 a odseku 23, ktorý hovorí o základnom práve žien rozhodovať o svojom vlastnom tele. Také to, takéto právo je najzákladnejšie zo všetkých. Ďakujem veľmi, pekne. Teraz pán poslanec Christoforu. Ďakujem vám, pán predsedajúci. Európska únia je úniou hodnot a princípov a jej povinnosťou je e, neústupčivosť pri implementovaní a vynúcovaní ľudských práv. A to nie len e, v členských štátoch, ale aj vo všetkých krajinách, ktoré chcú vstúpiť do Európskej únie. Pre nás je nemysliteľné, aby krajiny, ktoré chcú vstúpiť do Európskej únie a ktoré dostávajú pomoc, predstupovú pomoc, boli napríklad Turecko, aby napriek tomu alebo popri tom porušovali princípy právneho štátu a princípy a hodnoty nielen medzinárodného práva a zmluv, ale aj zmluv, ktoré podporila Európska únia, aby boli odmeňované za toto Európskou úniou. prostredníctvom e, rôznych programov a predstupovej pomoci, ktorú dostávajú. Čiže v krajinách ako je napríklad Turecko alebo Albánsko, ktoré tiež porušuje e, práva gréckej menšiny v Epiruse, ak tieto krajiny budeme um, takýmto spôsobom podporovať, tak to nie je dobré. Mali by sme vyslať jasný signál, že to nesmie pokračovať a mali by sme práve naopak uvaliť sankcie Ďakujem veľmi pekne. Teraz pán Stefano Maulu. Tieto veci, ktoré sa týkajú, nie sú správne riešené, teda ľudské práva, hlavne keď sa hovorí o migrácii, kde sú zavádzané dve zásady, ktoré vytvárajú podmienky nezákonnosti. A vychádza to z toho, že keď sa hovorí o tom, že je riešením nevrácať ľudí späť, že treba príjmať všetkých, ktorí prichádzajú do Európy E, nerobí sa to dobrým spôsobom. Keď hovoríte o tom, že mimovládne organizácie musia byť podporované, robia dobrú prácu, to je v rozpore s realitou, ktorú, stretávame, teda, ktorú sa stretávame v Stredomori. To, čo sa udialo za posledné roky, to malo epochálny význam a, a prináša to zmeny tak pre Taliansko, ako aj pre celú Európu. Napriek tomu, e, že EU máva vlajkov ľudských práv, tak e, sme sa podvolili v Severnej Afrike, Afrike a pokiaľ ide o ten e, plán v hodnote viacerých miliárd pre pomoc e, Severnej, Severnej Afrike, tak sa to ukázalo ako zbytočné, pretože tie investície neboli dobré, chýba tam zmysel pre realitu a takisto pragmatizmus, preto budem hlasovať proti tejto správe. Ďakujem pani Michaela Ďakujem veľmi pekne pani Michála Šojdrová. Vážená pani komisárka, kolegyňa, kolegovia, ja samozrejme súhlasím s tým, že treba zdôrazňovať právny štát a dodržiavať rozdelenie moci a napríklad nezávislosť súdnictva v členských štátoch. Je pravdou, že niektoré členské štáty Európskej únie majú s týmto pomerne veľký problém a tiež sa stotožňujem s konštatovaním správy, že článok 7 by mal byť využívaný až po tom, čo zlyhajú všetky ostatné prostriedky. Teda ako posledná možnosť. Zároveň však mám k tejto správe niekoľko pomerne podstatných výhrad. V prvom rade nesúhlasím s jednostranným hodnotením činnosti neziskových organizácií v oblasti Stredomoria. Pomáhať ľuďom je správne, ale táto činnosť nesmie slúžiť ako motivačný faktor pre pašerakov ľudí a pre nelegálnu migráciu. Tiež je treba pamätať na najzraniteľnejších, ktorými sú ženy a deti, ale nie je to vždy ľahké, napríklad na gréckých ostrovoch. A my by sme práve v týchto dňoch mali e, pomôcť Grécku v tejto veľmi ťažkej zime. Určite a zásadne nesúhlasím s odporúčaním správy ohľadom ratifikácie istambulského dohovoru,

ktorý odmietam ja i moji voliči preto budem hlasovať proti jeho prijatiu. ďakujem pekne. ďakujem veľmi pekne. teraz pristúpime k spontánnej diskusii keďže the ako prvý dostane slovo pán josé faria. ďakujem veľmi pekne. pán predsedajúci e, správa E, kolegu Terika Brasa e, o situácii v oblasti základných práv Európskej únie v roku 2017 e, um, porovnáva stav ľudských v oblasti ľudských práv s chartou základných práv a spomína napríklad zraniteľné skupiny, ako sú ženy a deti, spomína diskrimináciu napríklad osôb s postihnutím a sú tu veľmi závažné záležitosti, niektoré členské štáty dokonca vyvíjajú takú aktivitu, ktorá ohrazuje napríklad činnosť novinárov alebo podpore politickú korupciu. Čiže čo my môžeme urobiť, ak zistíme takéto prípady porušovania ľudských práv v našich krajinách? Musíme na to v prvom rade jasne poukázať, musíme prejaviť politickú odhodlanosť e, dotiahnuť to do dôsledkov, teda tých sankcií, ktoré v zmluvách sú zakotvené. Sme v spoločenstve, ktoré pozná určité práva a povinnosti. ak na to zabudneme, tak európsky projekt nebude humanistický a nebude mať svoju hodnotu. Ďakujem veľmi pekne. Teraz e, má slovo pani Katarína Kiniči. Grazie, Ďakujem, pán predseda. Chcem sa poďakovať kolegovi Terika Braz aj tieňovým spravodajcom, kolegom za odvedenú prácu. 2017 e, to bol rok, kedy ešte stále bolo veľa kritických situácií z pohľadu základných práv, e, nerovnosť medzi rodmi a takisto e, nesprávne narábanie, teda prístup k mladým. Nie je možné, aby dochádzalo k zatýkaniu v rámci štatútu migrantov. Je nevyhnutné zabezpečiť podmienky pre príjmanie a pre integráciu, ktoré zohľadnia špeciálnu zraniteľnosť týchto skupín. Takisto pokiaľ ide o boj e, proti násiliu páchanom, teda rodovo podmienom násiliu, aj to treba riešiť a takisto treba plne e, dodržiavať istambulský dohovor. Takisto je treba pripomínať členským štátom e, dôležitosť nezávislosti súdnictva, tak ako to zdôraznil aj súdny dvor. To predstavuje základný prvok právneho štátu a je nevyhnutným predpokladom na zachovanie vzájomnej dôvery do priestor slobody a spravodlivosti. Ďakujem veľmi pekne. Teraz pani Rúža Tomašič. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Ja keď si čítam túto správu, tak mám pocit, že človek, ktorý nie je ženou, migrantom alebo členom menšiny, tak nemá snáď ani žiadne ľudské práva. My eh, musíme eh, túto, tento lavicový narratív, podľa ktorého ľudské práva sú rezervované len pre niektoré skupiny, nechať za sebou. V Európe sú milióny ľudí, ktorí nemajú strechu nad hlavou, ktorí sa topia v dlhoch alebo ktorých rodiny boli vykopnuté z domovov. Takisto je tu množstvo detí, ktoré žijú v chudobe a ich rodičia e, nedokážu zaplatiť za e, teplé jedlo denne. Dôstojnosť je niekedy vecou, ktorú táto snemovňa priamo odopiera týmto ľuďom a e, často sa podporuje skôr právo na to, e, aby ľudia, ktorí by tu nemali čo hľadať, mohli hranice prekračovať aj nelegálne. Takže my by sme mali hájiť práva všetkých našich občanov rovnakým spôsobom. Ďakujem veľmi pekne. Dámy a páni, ešte jeden e, rečník v sekcii Catch the a potom dáme priestor pani e, e, komisárke Jorovej. Teraz dostane slovo pán Epitideos na jednu minútu. Dziękuję panie przewodniczący. E, Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predsedajúci. Napriek skutočnosti, že Európska únia E, si stojí za svojimi princípmi a jedným z nich je rešpektovanie ľudských práv. Členské štáty tieto ľudské práva porušujú. To je taká tmavá, odvratená strana e, našej únie a aj tu by mala sa únia chopiť svoje zodpovednosti. E, je určite selektívne, akým spôsobom sa vysporiadame s týmito porušeniami. V niektorých krajinách porušovanie ľudských práv nie je, alebo teda zanedbávanie ľudských práv nie je nejakým spôsobom stíhané. V iných e, je napríklad e, stíhané veľmi striktne a e, my postihujeme niektoré krajiny a nepostihujeme iné a ja neviem, prečo napríklad katalánsky lídry sú uvrhnutí do väzenia a v inom prípade zase strana Golden Dome e, v Grécku je pod e, tvrdými útokmi, čiže mali, mali by sme chrániť ľudské práva, základné práva, ale nehačme tu slovami ako rasista xenofób, ak budeme popisovať takéto strany. A tuto, toto pokritectvo by sme mali ukončiť. Ďakujem veľmi pekne, hovorí predsedajúci, ukončujem túto rozpravu. A teraz by som chcel odovzdať e, slovo pani Viere Jourovej pán predsedajúci, aby som len chcela stručne zareagovať na to, čo sme e, si práve vypočuli, pretože ja striktne odmietam e, tie slova o selektívnom prístupe a to bez akýchkoľvek výnimiek. Takže ja som na toto, čo tu odznelo na záver diskusie, musela zareagovať, ale chcela by som ešte podotknúť, že ide o veľmi dôležitú diskusiu aj kvôli tomu, že treba posilniť úlohu agentúry pre základné práva a Ukazuje sa, že ten katalóg súčasných nebezpečných trendov a e, nových nebezpečných e, e, vynárajúcich sa záležitostí je vecou, ktorú treba neustále dobudovávať, ak chceme naozaj chrániť ľudské základné práva a slobody ľudí v Európskej únii. A tu ani nehovoríme o stvrkavajúcom sa priestore občianskej spoločnosti, nedotkli sme sa ani veľmi slobody vyjadrovania a médií a slobodu plurality, ktorú treba tiež podporiť. Ja si myslím, že toto je priestor na budúcu diskusiu o týchto veľmi dôležitých témach. Tiež sme veľmi nehovorili o novom trende, ktorým je nenávisť a, a problematická situácia na internete a na sociálnych médiách, kde Európy, ktorí sú ohrození e, proti ktorým sa vedú kampane na internete. A každopádne ďakujem za to, že sa mm, tejto téme budete venovať aj v budúcnosti. Ja ďakujem vám, vážená pani komisárka, drahé kolegyňa a kolegovia. Poprosím vás, aby ste sa usádzali trocha tichšie tu v sále. Posledné slova odznejú zo, zo strany nášho spravodajcu, pána e, Jose Maria Terekabrasa. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Vážené kolegyne a kolegovia, chcem vám poďakovať za vaše vyjadrenia a podporu, pretože touto správou vysielame signál, že podpora a zabezpečovanie ľudskej dôstojnosti, slobody, demokracie, rovnosti, eh, právneho štátu a rešpektovania ľudských práv Ehm, môže z Európy urobiť unikátny projekt, unikátny politický projekt na celom svete, pretože len tým, že postavíme blaho ľudí do stredu európskych politík a rozhodnutí, môžeme dosiahnuť, aby Európa znovu nadviazala srdečné vzťahy so svojimi občanmi. A toto všetko je v charte základných práv, ktorá musí byť rešpektovaná a my naďalej musíme odmietať a riešiť e, porušenia e, ustanovení tejto charty. Je našou povinnosťou chrániť tých najslabších v našich spoločnostiach a konfrontovať tých, ktorí... Je pán predsedajúci. Ďakujem bardzo. Zamykam debatę. Głosowanie dzisiaj. Dziękuję. Uzatváram rozprávu, budeme hlasovať ešte dnes. Ďakujem za spoluprácu. Presiahli sme čas o necelé dve minúty a teraz o minútu teda pristúpime k hlasovaniu. Vážení kolegovia, pustíme sa do toho. Prosím, tí, ktorí ešte nesedia, aby zaujali svoje miesto. Pán Andrieu napríklad. Takže poprosím vás, kolegovia, aby ste zaujali svoje miesta. j'imagine que tout le monde est à peu près installé. Verím, že už väčšina sedí. Najskôr správa Kurumbašev, stanovenie účelového programu financovania vyraďovania jadrových zariadení z prevádzky a nakladania s radioaktívnym odpadom. Žiada o slovo, takže má dve minúty, pán spravodajca. Je tu vôbec? Ešte stále ho nevidím, takže hlasujeme. Áno, áno, nemusíte sa znepokojovať. Jedno hlasovanie menovite, prosím, hlasujte. Hlasovanie uzatváram. Hlasovanie je uzatvorené. Schválené. Správa Böge. Správa o vykonávaní obchodného piliera dohody o pridružení so Strednou Amerikou. Tiež jedno hlasovanie menovite. Prosím, hlasujte. Hlasovanie uzatváram. Schválené. Správa Fernández a Gualtieri, zriadenie programu Invest EU. C1, CP1. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Schválené. 1 CP2, dve časti. Prvá časť za. Proti. Kto sa zdržiava? Schválené. Druhá časť za. Proti. Kto sa zdržiava? Schválené. 1 CP3 v dvoch častiach. Prvá časť za. Proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Schválené. Druhá časť za proti, kto sa zdržiava, schválené. Menovité hlasovanie 1CP4D. Hlasujte, prosím. Hlasovanie uzatváram. Schválené. Pardon, zamietnuté. Opravuje sa predsedajúca. 1 CP 5. Dve časti. Prvá časť za. Proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Schválené. Druhá časť za. Proti? Kto sa zdržiava? Schválené. 1 CP6 za. Proti? Kto sa zdržiava? Schválené. 1 CP7 za. Proti? Kto sa zdržiava? Nie je to jasné, overíme si to radšej. Prosím, hlasujte. Hlasovanie uzatváram. Bolo to jasné. Schválené. 21D, kto je za, proti, kto sa zdržiava, zamietnuté menovite pre návrh 29. Prosím, hlasujte. Hlasovanie uzatváram. Zamietnuté. Takže hlasujeme o 1CP 8 návrhov za, proti, kto sa zdržiava, schválené. Menovite návrh 30, prosím hlasujte. Hlasovanie uzatváram. Zamietnuté. Takže hlasujeme aj o 1CP 9. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Schválené. Návrh 31, menovite, prosím, hlasujte. Hlasovanie uzatváram. Zamietnuté. Hlasujeme o 1C510 za, proti. Tu sa zdržiava schválené menovite o návrhu 32. Prosím, hlasujte. Hlasovanie uzatváram. Zamietnuté. Návrh 6 za. Proti. Kto sa zdržiava? Zamietnuté. Návrh 33 za. Proti. Kto sa zdržiava? Zamietnuté. Hlasujeme aj o 1CP11 za proti, kto sa zdržiava, schválené. Menovite o 7CP1 hlasujte, prosím. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Hlasujeme aj o 1CP12. Hlasujte, prosím. Hlasovanie uzatváram. Schválené. Teraz návrh 7CP2, 1CP13 a 15CP2. Menovite prosím, hlasujte. Hlasovanie uzatváram. Schválené. Menovite o 7CP3, 1CP14 a 15CP3. Hlasujte, prosím. Hlasovanie uzatváram. Schválené. Hlasujeme o 7CP4, 1CP15 a 15CP4. Prosím, hlasujte. Hlasovanie uzatváram. Schválené. Hlasujeme o 7CP5, 1CP16 a 15CP5. Menovite. Hlasujte, prosím. Hlasovanie uzatváram. Schválené. Teraz návrh 8, menovite. Hlasujte, prosím. Hlasovanie uzatváram. zamietnuté. Teraz hlasujeme o 1CP17 za, proti, to sa zdržiava, schválené. Návrh 34 menovite, hlasujte prosím. Hlasovanie uzatváram. Zamietnuté. Hlasujeme o 1CP18 za, proti, to sa zdržiava, schválené. Návrh 35 menovite. Hlasujte, prosím. Hlasovanie uzatváram. Zamietnuté. 22D za, proti, tu sa zdržiava, zamietnuté. 9D a 23D za, proti, to sa zdržiava, zamietnuté. Hlasujeme o 1C519 za, proti, to sa zdržiava, schválené. Menovite o návrhu 36. Hlasujte, prosím. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Návrh 10. Menovite. Hlasovanie uzatváram. Zamietnuté. Návrh 37, menovite opäť. Hlasovanie uzatváram. Zamietnuté. Teraz menovite o návrh 38. Hlasujte, prosím. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Návrh 39 za. Proti. To sa zdržiava. Zamietnuté. 40 za. Proti. To sa zdržiava zamietnuté. Na menovite o 41. Hlasujte, prosím. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Menovite o návrhu 11. Hlasujte, prosím. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. 12 za. Proti. Kto sa zdržiava? Zamietnuté. Menovite o návrhu 13. Hlasujte, prosím. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. 24 za. Proti. Kto sa zdržiava? zamietnuté. Dvojka a šestnáctka, kto je za, proti, kto sa zdržiava, schválené. 25 menovite, hlasujte prosím. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté 17 za, proti. To sa zdržiava zamietnuté. Hlasujeme aj o 1 CP20 za, proti, to sa zdržiava, schválené. 26 za, proti, to sa zdržiava, zamietnuté. 1 CP21 za, proti, to sa zdržiava, schválené. Menovite o 14. Hlasujte, prosím. Hlasovanie uzatváram. zamietnuté. Hlasujeme o 1CP22 za, proti, kto sa zdržiava. Nie je to jasné, takže si to overíme. Hlasujme teda o 1CP22. Menovite. Uzatváram hlasovanie. Schválené. 27 za, proti, kto sa zdržiava? Zamietnuté. Menovite o trojke. Hlasujte, prosím. Hlasovanie uzatváram. schválené 28, menovite, hlasujte prosím. Hlasovanie uzatváram. Zamietnuté. 18D za, proti, kto sa zdržiava, zamietnuté. Hlasujeme o 1CP23 za, proti, kto sa zdržiava, schválené. Návrh 4D a 19D za, proti, kto sa zdržiava, zamietnuté. Hlasujeme o 1CP24 za, proti, kto sa zdržiava, schválené. 20D za, proti, kto sa zdržiava, zamietnuté, 5 za, proti, kto sa zdržiava. Overíme si to elektronicky. Hlasujte, prosím. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Teraz návrh komisie menovite. Hlasujte, prosím. Hlasujte, prosím. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Slovo dostane spravodajca Fernández. Ďakujem pekne, pani predsednička. Podľa pravidla 59.4 by som chcel požiadať, aby táto záležitosť bola odovzdaná naspäť do výboru na medziinštitucionálne rokovania. O tomto návrhu budeme hlasovať. Kto je za? Proti? Kto sa zdržiava? Je to schválené. Takže vracia sa to do gestorského výboru na medziinštitucionálnu rozpravu. Teraz správa GAL, náhradný cestovný doklad EÚ. Blok, návrh 1 a 4, kto je za? Proti? Kto sa zdržiava? Schválené. Návrh 6 za? Proti? Kto sa zdržiava? To si overíme elektronicky. O 6. Uzatváram hlasovanie o sedmičke teraz za, proti. E, opäť si to musíme overiť, aby sme si boli istí. Hlasujeme. Uzatváram hlasovanie. Schválené. 5 za. Kto je proti? Kto sa zdržiava? Schválené. návrh komisie ako taký menovite. Hlasujte, prosím. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Teraz eh, správa Kumpula na 3, stanovenie výskumného a vzdelávacieho programu Európskeho spoločenstva pre atomovú energiu. Veľa. Amblok eh, eh, za proti, kto sa zdržiava schválené. Návrh 2, prvá časť za, proti, to sa zdržiava. Zamietnuté. Schválené opravuje sa predsednička. Druhá časť menovite. Hlasujte, prosím. Hlasovanie uzatváram. Schválené. 6 v dvoch častiach. Prvá časť za, proti, kto sa zdržiava? Schválené. Druhá časť menovite. Hlasujte, prosím. Uzatváram hlasovanie. Schválené. 30 za, proti. To sa zdržiava. Schválené. Menovite o 11. Hlasujte, prosím. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Teraz 16 menovite. Hlasujte, prosím. Hlasovanie uzatváram. Schválené. 34 menovite. Hlasujte, prosím. Uzatváram hlasovanie. Schválené. 35. Hlasujte, prosím. Hlasovanie uzatváram. Schválené. Teraz návrh 5 za, proti. Kto sa zdržiava? Snažte sa, musíme si to overiť elektronicky. Peťka, Hlasujte, prosím. Uzatváram hlasovanie. Veľkou väčšinou schválené. Takže teraz návrh 31 menovite. Prosím, hlasujte. Hlasovanie uzatváram. Schválené. 32 menovite. Hlasujte, prosím. Hlasovanie uzatváram. Zamietnuté. 33 menovite. Hlasujte, prosím. Hlasovanie uzatváram. Schválené. A na záver návrh komisie ako taký. Menovite hlasujte, prosím. Hlasovanie uzatváram. Schválené. Teraz správa MATO, výročná správa Európskej centrálnej banky za rok 2007. Druhý odsek, prvá časť za, proti, kto sa zdržiava, schválené. Druhá časť, menovite, hlasujte prosím. Hlasovanie uzatváram. Schválené. Tretí odsek, pôvodné znenie za, proti, kto sa zdržiava, schválené. Návrh 4 menovite, hlasujte prosím. Hlasovanie uzatváram. Zamietnuté. Pôvodné znenie, 10. odsek za, proti, kto sa zdržiava, schválené. 16. pôvodné znenie, dve časti, prvá časť menovite, hlasujte prosím. Hlasovanie uzatváram. Schválené. Druhá časť. Opäť menovite. Hlasujte, prosím. Hlasovanie uzatváram. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté druhá časť, menovite opäť. Uzatváram hlasovanie. tiež menovite v dvoch častiach. Prvá časť, hlasujte prosím. Hlasovanie uzatváram. Schválené. Druhá časť, menovite. Hlasujte prosím. Schválené. Druhý návrh. Hlasujte prosím. Hlasovanie uzatváram. Zamietnuté druhá časť, menovite. Hlasujte, prosím. Návrh C, pôvodné znenie, prvá časť za, proti, kto sa zdržiava schválené, druhá časť za, proti, kto sa zdržiava schválené. Menovite o návrhu 3, hlasujte prosím. Uzatváram hlasovanie. schválené. Menovite o uznesení akom takom. Hlasujte, prosím. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Teraz správa Torvalds. Banková únia, výročná správa za rok 2018. Hlasujeme o deviatke menovite. Hlasujte, prosím. Hlasovanie uzatváram. Zamietnuté menovite o desiatke. Hlasovanie uzatváram. To žiadala GUE, to je len odpoveď. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Teraz 12, nie menovite, teda kto je za, proti, to sa zdržiava, zamietnuté. Opäť menovite pri 13. Hlasujeme o 13. Hlasovanie uzatváram. Zamietnuté. Trojka za, meno, eh, pardon, menovite. Hlasujte, prosím. Uzatváram hlasovanie. zamietnuté, menovite o 4D. Hlasujte, prosím. Hlasovanie uzatváram. Zamietnuté. 5 za. Proti. Kto sa zdržiava? Zamietnuté. 6 za. Proti. Kto sa zdržiava? Zamietnuté. 7 za. Proti. Kto sa zdržiava? Zamietnuté. 8 za, proti, to sa zdržiava, zamietnuté. Menovite o jednotke, hlasujte prosím. Uzatváram hlasovanie. Schválené. 2 za, proti, kto sa zdržiava, zamietnuté. Menovite o uznesení ako takom, hlasujte prosím. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Teraz správa. Návanie dohody o obchode medzi Európskou úniou a Kolumbiou a Peru. Jeden menovite. Hlasujte, prosím. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Dvojka za. Proti. Kto sa zdržiava? Zamietnuté. Tri za proti, kto sa zdržiava, zamietnuté. 4 v dvoch častiach, prvá časť za, proti, kto sa zdržiava, zamietnuté, druhá časť za, proti, kto sa zdržiava. To si overíme o dvojke elektronicky. Hlas, e, uzatváram hlasovanie. Schválené. Pôvodné znenie, odsek 18, dve časti, prvá časť za, proti, kto sa zdržiava schválené, druhá časť menovite. Hlasujte, prosím. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Menovite o peťke. Hlasujte, prosím. Uzatváram hlasovanie. zamietnuté. Menovite o šestke. Hlasujte, prosím. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. 7 v dvoch častiach. Prvá časť za. Proti. Kto sa zdržiava? Schválené. Druhá časť za. Proti. Kto sa zdržiava? Zamietnuté. Menovite o osmičke. Hlasujte, prosím. Le vote est clos. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Menovite o uznesení ako takom hlasujte, prosím. Uzatváram hlasovanie a je to schválené. Posledná správa, o ktorej budeme hlasovať, Terika Cabra, situácia v oblasti základných práv v EÚ v roku 2017. 7. odsek v dvoch častiach. Prvá časť za, proti, kto sa zdržiava, schválené. Druhá časť za, proti, kto sa zdržiava, schválené. Pôvodné znenie 10. odsek za. Overiť e, druhú časť sedmičky. Dobre, elektronicky hlasujte, prosím. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Pôvodné znenie odsek 10 za, proti, kto sa zdržiava, schválené. Pôvodné znenie odsek 15 za, proti, kto sa zdržiava, schválené. Menovite overíme si odsek 15. Bolo to tesné, ale môžeme to overiť elektronicky. Hlasujte, prosím. Uzatváram hlasovanie. Schválené. tri pôvodné znenie menovite. Hlasovanie uzatváram. Schválené. Teraz 22, pôvodné znenie, menovite. Hlasujte, prosím. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Úvodné ustanovenie F v dvoch častiach. Prvá časť menovite. Hlasujte, prosím. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Druhá časť menovite. Hlasujte, prosím. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Teraz o celom uznesení menovite hlasujte, prosím. Uzatváram hlasovanie, ale ešte si nevyberajte karty hlasovacích zariadení schválené. Ďakujem, vážení kolegovia.